Vážené dámy a páni, budeme pokračovať v schôdzi a poprosím vás, aby ste neviedli rozhovory v rámci sály, ale mimo. Prosím, rozprávajte sa. Interviu, keby ste mohli robiť mimo rokovacej sály. Takže prechádzame k ďalšiemu bodu. Vyhlásenie podpredsedničky komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k humanitárnej situácii v Jemene, Bert Kundes, eh, eh, minister zahraničných vecí. Eh, nech sa páči, máte slovo. Zastupujúc vysokú predstaviteľku.